Uh, have probably not, uh, noticed, today is the e- Takže dnes uh, je deň boja proti nelegálnemu obchodu v Európskej únie. Preto je pre mňa česťou, že môžem predsedať toto stretnutie s môjim kolegom Žaom Pimentom Lópezom, ktorý je podpredsedom Výboru pre ženské práva a rodovej, rodovú rovnosť. A takisto vítam aj e, pána komisára Avramopulosa, teda keď sa dostaví. A e, tento bod sa dostal na našu agendu. E, zaradil ho tam jeden z našich koordinátorov, pretože dnešný deň nám pripomína, že nelegálny obchod s ľuďmi je naozaj vážnym porušením ľudských práv. V roku 2011 eh, prijala Európska únia smernicu, proti, o, eh, smernicu o obchode eh, s ľuďmi a takisto to bolo posilnené oznámením zo strany komisie v roku 2017. Smernica a iné dokumenty obsahujú opatrenia pre celkový prístup. Rada by som tu spomenula len jednu vec je dôležité implementovať štandardy, smernice obchodu, e, nelegálnemu obchodu, aby sa e, potrestali jeho pôvodcovia. Výbor Líbe viackrát požiadali členské štáty, aby trestali tých, kto, ktorí používajú služby, e, ktoré vlastne poskytujú obete obchodu s ľuďmi. Eh, posledný krát, keď sme diskutovali o tejto téme, to bolo eh, na stretnutí, kde sme hovorili o nelegálnom obchode s ženami a s deťmi v kontexte migrácie dobe otroctvo. Bolo to v, roku, bolo to v, eh, v 21. júna 2018, ale nezabúdajme, že tu uh, hovoríme len o migrácii. Um, Čiže nezabúdame, že tu hovoríme o migrácii a o nelegálnom obchode. Týka sa to aj občanov EÚ. Mnohé správy e, stále rozširujú naše povedomie o tom, ako prebieha tento nelegálny obchod. Ešte pred koncom roka očakávame, že dostaneme správu zo stranu strany komisie pod článkom 23, ako aj správu o e, napredovaní podľa článku 20 Stretnutie, ktoré máme dnes, má byť e, vlastne akousi, akýmsi začiatkom, preto aby sme začali skúmať e, opatrenia, ktoré sú spojené s rodovou tematikou. E, štúdiu vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. A ešte predtým, než dám slovo našim hosťom, rada by som eh, sa obratila na pána Joao Pimenta Lópeza, predsedu výboru FEM, aby nám povedal pár slov na úvod. Prezident, eh, lingua mater... Ďakujem, pani predsedníčka, budem hovoriť v mojom materinskom jazyku. Ďakujem všetkým, ktorí sú tu a eh, Ďakujem, že ste prišli, že budeme sa rozprávať o nelegálnom obchode s ľuďmi. Vieme, že problém obchodovania s ľuďmi je spojený s organizovaným zločinom a takisto poznáme stratégie ehm, ehm, ďalej vydieranie, týka sa to hlavne žien detí, ale nájdú sa tam aj muži. A vzťahuje sa to vždy na tie najslabšie vrstvy obyvateľstva. Výbor pre e, ženské práva už viackrát pracoval na tejto otázke a viackrát sme zdôraznili to, že ženy a deti e, sú úplne disproporčne zasiahnuté týmto javom, teda obchodovaním s ľuďmi. A o, e, toto obchodovanie je, e, predstavuje to vlastne formu násilia, e, ktoré sa vzťahuje na ženy a ktoré vlastne no, je spojené aj so sexuálnym vykorisťovaním. Ešte predtým, než som prišiel, na toto vypočutie. Komisia na svojich web stránkach dáva také um, informácie, ktoré sú niekedy protirečivé. Najprv si tam prečítate, že skoro 80 eh, obchodu s ľuďmi sa týka sexuálneho vykorisťovania potom 18 nútenej práce a potom vidíte, že vlastne sa tie údaje premenia, inde sa hovorí uh, presne o opačnom pomere uh, percentuálneho podielu. My skôr veríme tej prvej referencii, teda prvé, prvému uh, údaju, lebo veľké množstvo týchto ľudí E, sú vykoristovaní a ocitnú sa v sieťach prostitúcie. 95 žien, ktoré sú obeťami obchodu s ľuďmi a ktoré sa stanú predmetom sexuálneho vykoristovania, takže sú to ženy, 95 sú ženy, ale e, E, je tu aj prepojenie s nelegálnym obchodom zbraní a s drogovým obchodom. A e, často sa vlastne e, prepierajú tieto finančné zdroje. A preto si myslíme, že táto diskusia o sexuálnom vykoristovaní v rámci obchodu s ľuďmi E, je dôležitá a Európska únia musí odpovedať na toto členským štátom. Musíme dobre pochopiť, že vykoristovanie sexuálne a prostitúcia by nám mali e, umožniť, aby sme našli odpoveď na e, riešenie, ako riešiť tento obchod s ľuďmi. Čiže vidíme, že je to prepojené aj s prehlbovaním chudoby, so sociálnou nerovnosťou, pretože to ohrozuje dotknuté osoby. Eh, tieto osoby sú naozaj zraniteľné, všetky tieto, eh, všetky tieto ženy, ktoré sú eh, predmetom alebo obeťou tohto obchodu. Čiže toto bolo pár slov na úvod z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem za veľmi zaujímavé úvodné slova a teraz by som rada dala slovo pani doktorke Miri Vasiliadu. Vy ste koordinátorom boja proti obchodu s ľuďmi. Ďakujem, e, že tu môžeme byť a takisto ďakujem aj e, obom predsedom z oboch výboru. Práca parlamentu je veľmi ambiciozná v tejto oblasti a naozaj chcem e, srdečne poďakovať všetkým z vás. Dnes máme 12. Európsky deň boja obchodu, proti obchodu s ľuďmi. Chcem eh, pripomenúť, že tisícky žien a mužov eh, sú, je predávaných na obchode, eh, na trhu v obchodu s týmito ľuďmi a sú vykoristovaní. Preto chcem eh, dnes eh, hovoriť aj o dôležitom, eh, dôležitej veci a to je organizovaný zločin. toto je takisto porušenie ľudských práv. Chcem poďakovať kolegom z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Je to naozaj konkrétna demonstrácia, teda um, konkrétny dôkaz práce toho, čo môžeme my urobiť, uh, my ako sieť desiatich agentúr v Európskej únii. Ďakujem. Európska e, komisia sa zasadila za tento boj. Už v roku 2013 sme vyhlásili, e, že e, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne vykoristovanie je porušenie ľudského práva. A členské štáty majú legálnu povinnosť, aby prijali opatrenia, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti, čiže nie je to ideologické, ale legálne. A E, vlastne e, začína e, to tým, ako sa k tomu stavia policia, ale samozrejme ide, o to, ide aj o prevenciu. V roku 2017 sme vydali oznámenie a my sme prezentovali tuto, tieto inštitúcie aj v minulosti. V roku 2016 sme začali vypracovať štúdiu o Eh, obchode s ľuďmi a tam eh, sa eh, hovorí o tom, že je to spojené s rodovými špecifikami, pretože sa to zneužívajú deti a ženy, je to brutálne, dlho to trvá, sú tu ginekologické problémy, psychologické problémy a môže to spôsobiť traumy Čiže tie zoznamy, ktoré vypracúvame, e, tie by sa mali dostať do legislatívy. E, ide tu vlastne o špecifickú dimenziu rodu. Ďakujem za, ďakujem za to, že sa tu spomenuli tie údaje, pán podpredseda. Máme údaje z roku 2014. 67 obetí e, bolo, podria, bolo obeťami sexuálneho vykoristovania. Komisia na konci roka príde s konkrétnymi číselnými údajmi, s e, registrovanými obeťami, nie len s odhadovanými. Ale nemôžeme pochybovať o tom, že toto je zločin, ktorý primárne sa týka žien a dievčat. Viem, že, vieme, že um, veľké množstvo e, žien a uh, dievč, dievčat sa dostáva do EÚ um, migračnými cestami, napríklad stredozemnou cestou. Tam sa hovorí e, dokonca o 600-percentnom náraste takýchto e, žien a dievčat od roku 2014. A toto podporujú aj dáta Frontexu z roku 2018. E, žiaľ, stále menej vidíme, že by sa tento menej riešilo všetko sa sústredí na iné e, typy vykoristovania a mm, nebudem sa teraz o tom rozvázať. Chcem poďakovať parlamentu, že teraz e, pridelujeme ozajstnú pozornosť e, týmto obetiam, ktoré sú marginalizované. Mali, nemali by sme vytvárať nejakú hierarchiu obeťov, mali by sme znížiť mali by sme zvýšiť opatrenia proti tomuto boju vidíme, že zločinecké organizácie sú čoraz viac flexibilnejšie. Europol hovorí, že konštantné požiadavky pre služby, ktoré sú spojené s vykoristovaním a nerovnosti medzi e, zaostalým a rozvinutým svetom, toto vlastne podporuje obchod s ľuďmi. Toto hovorí Europol. A E, v tých e, krajinách je e, prostitúcia legálna, tak tam môžu títo obchodníci používať rôzne postupy. Čiže musíme zabezpečiť obetiam aj pomoc. Komisia publikovala prehľad, štúdiu o projektoch, čo sme financovali od roku 2003 až doteraz. Nepočíta tam teda migračná E, kríza a vidíme, že priemerné e, e, priemerné fondy, teda finančné prostriedky, ktoré sa um, vyčlenili na boj proti pracovnému vykoristovaniu, boli dvojnásobné ako tie, ktoré sa venovali sexuálnemu vykoristovaniu. Čiže mali by sme sa viac starať o obete sexuálneho vykoristovania. Je veľmi ľahké povedať, že E, k obchodovaniu dochádza, lebo ľudia sú ohrození a kreky. Nie, k obchodovaniu dochádza, lebo je z toho zisk. E, sú z toho peniaze a sú ľudia, ktorí chcú e, využívať a vykorisťovať krekosť ostatných. Viete, keby tam nebol profit a zisk, tak by nedochádzalo ani k nelegálnemu obchodovaniu. Som veľmi rada, že Europol vydal správu o, obchode s deťmi. Čiže rada by som teraz citovala. E, obchodovanie s maloletými na sexuálne e, účely e, je, je to veľký profit, pretože vedia, že, že klienti sú pripravení platiť viac za sexuálny styk s deťmi ako s dospelými Čiže za deti platia viac. A toto sa deje, ter, toto to teda bolo vydané teraz pred pol hodinou. A uh, podľa tejto správy vyplýva, že niektoré dievčatá majú len 7 rokov. Takže preto je dôležité, aby sme tu boli. Musíme riešiť e, tieto požiadavky, pretože toto je legálna povinnosť. A jediný spôsob, ako to robiť, je, že musíme zastaviť túto kultúru beztrestnosti. Čo sa stane s tým, ktorý znásilní 7-ročné dievča? Zaplatí za to množstvo peňazí. Kde je? Je to vlastne kultúra bezstretnosti. Toto musí uh, prestať. V roku 2016 uh, uh, v mnohých členských krajinách nie je trestné kupovať služby od danej osoby, aj keď človek vie, že je to obeď takéhoto obchodovania. Je pri, toto je priorita číslo 1, aby sme podporovali členské štáty, aby um, naozaj um, povedala, že je trestné um, využívať služby um, ľudí, ktorí sú spojení s takýmito sieťami. A viete, niektorí ľudia spovedia, ja o tom viem či neviem a viete si predstaviť 7-ročné e, dievča, ktoré sa zúčastňuje na nejakom sexuálnom styku, je to naozaj nepriateľné. Ak niekto je naozaj krehký, tak uh, ako si sa očakáva, že bude zneužívaný. E, hovoríme, že obete predsa sú, pretože sú vykoresťované, ale my ako si očakávame, že zraniteľnosť kreko znamená, že e, budú e, vykoristovaní tí ľudia. A za to sa hambím. Musíme zvrátiť takéto myslenie a e, tí, ktorí vykoristujú, tí, ktorí nakupujú tieto služby alebo tovary, klienti, produkty, používateľia a zneužívateľia a ja by som sem dala aj mm, pachatelia znásilnení. Zkrátka musia byť za to zodpovední. My sme pracovali na tom, aby sme vydali túto správu. Nemáme žiadnu výhovorku, aby sme neuplatňovali smernicu o boji proti nelegálnemu obchodu a nemáme žiadnu výhovorku na to, aby sme sem nedali odvolávky na rod. Ďakujem. Muito obrigado, ehm, Míria Vasiliado, pelas palavras. Eh, gostaria... Ďakujeme pekne, pani Vasiliadu. Teraz dám slovo Virginie de Lombak z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Keď som počúvala prvé slova prezentácie, ktoré zazneli aj fakty, Povedala som si, že možno zajtra na budúci týždeň jeden z nás možno už nenájde naše dieťa, našu sestru, študentku, kolegyňu z univerzity. Odrazu zmiznú, nevieme kam, nevieme, čo sa stane. Najmä dnes v svete digitálnych technológií vidíme, že dochádza čoraz viac aj k zločinu na internete. Tiež e, sa rozmáha obchodovanie. E, dievčatá sú e, o mnoho viac nalákavané na rôzne pasce. Tak ako tu už zaznelo, musíme konať, musíme si naplánovať nové opatrenia, pretože nie, že by tento fenomén sa zmenšoval, práve naopak zväčšuje sa. E, v rade registrovaných e, ľudí, ktorí sú objektami obchodovania, 95% sú ženy a dievčatá. Samozrejme, tieto hrozné fakty, ktoré sa týkajú maloletých, e, sú čoraz horšie. To naozaj ešte potvrdzuje závažnosť tohto faktu, ako tu teda už zaznelo. Desiatí riaditeľa agentúr sme podpísali toto druhé kolo teraz záväzkov na boj proti obchodovaniu ľudskými bytostiami chceme podporiť komisiu a parlament v tomto úsilí. Toto podobne so správou, ktorú sme už vypracovali, dokazuje, aký dôležitý rodový aspekt, pretože po väčšine to naozaj súvisí s nerovnosťou, s mocou. A tieto činy dosť veľ- do veľkej miery súvisia s rodovým násilím a to sa nesmie zanedbať. My sme to teda zanalizovali. Chceli sme sa na to pozrieť z pohľadu obete skôr, podobne ako Europol pri našej spolupráci. Oni sa zameriavajú na trestnoprávne aspekty e, znásilnovateľa, ale taktiež, alebo taktiež teda kupcu. My sa snažíme o lepšiu implementáciu oboch smerníc, ktoré sú relevantné toto smerem v správe. Je jasné, že sa snažíme zanalizovať nakoľko si tieto dve smernice e, môžu byť doplnkom. V smernici o boji proti obchodovaniu sú zadefinované niektoré aspekty, potom iné aspekty sú v smernici o ochrane práv obetí. V tomto smere môžeme teda členským štátom poskytnúť poradenstvo. Keď sa teda teraz pozeráme na osobitné rizika, ktoré sa týkajú žien, potom sú tu aj pre príslušné orgány usmernenia. Smernica na boj proti obchodovaniu si vyžaduje zapojenie podporných organizácií. Vieme, že najmä rozhodujú na podporu práv žien, mimovládky, oni poznajú situáciu lepšie ako orgány štátu a oni vlastne môžu byť v tomto prínosné. Jeden z aspektov, ktorý tu dnes tiež zaznel, je, že to veľmi úzko súvisí s rodovou nerovnosťou. A keď sa zamyslíme nad obeťou, nad stretnutím týchto obetí s políciou, s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako často eh, dochádza k situácii, kde nie sú priami svetkovia. To znamená, že musíme získať niekoho, kto celému tomuto eh, poskytne kontext to v procese analýzy, e, vyšetrovania, poskytovania podpory obetiam naozaj bude konať, najmä čo sa týka maloletých. Teda boj proti, teda smernica o boji proti obchodovaniu e, si vyžaduje zapojenie podpory organizácií, potom smernica o právach obetí doplňa túto prvú smernicu tým, že e, poskytuje poradenstvo, aké konkrétne školenia by mali byť v dispozícii ďalej, čo sa týka pohovorov na zistovanie totožnosti jeden z najproblémovejších bodov pre nás. Teraz pomedzi tých, ktorí vyplynuli z analýzy, súvisí s tým, že zistovanie totožnosti je najproblémovejším bodom. Je tam mnoho dôvodov. Nie len to, že naše orgány, teda, ale aj dajme tomu, polícia, nemocnice, iné orgány nemajú dostatočné znalosti, nepoznajú situáciu. Teda chýba e, toto poznanie e, aj v priebehu týchto pohovorov sa to prejavuje najmä v prípade detí. E, o deťoch, o dievčatách je tu osobitná kapitola tu musíme nájsť vhodný spôsob e, preto, aby sa obetovne nestávali obeťami, aby neboli traumatizované e, tým, že sa budú opakovať tie isté otázky neustále. Potom hovoríme taktiež o pohlaví e, toho, ktorý vedie tento pohovor. Je tam teda viac rôznych pokynov, ktoré členské štáty môžu využiť v tomto konaní, tak aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu obete, aby obyť mala pocit, že sa dostáva tejto podpory. Ďalej osobitné potreby, to sa tu už spomenulo, všetky e, tie poruchy, e, ďalej psychologické e, zdravie, psychické zdravie, ďalej tehotenstvo. Vieme, vieme, že často tieto ženy, s ktorými sa obchoduje, sú tehotné a ako teda im osobitne poskytovať pomoc a podporu. Smernica o právach obetí poskytuje členské štátom poradenstvo v tomto smere, ako by sa mali zaistiť tieto osobitné potreby, je treba ich presne zadefinovať Tiež si to vyžaduje materiálne, psychologické formy podpory. Toto všetko je našou povinnosťou a nemôžeme sa pred tým schovávať. Tiež podporné služby v detských centrách napríklad. Čo sa týka maloletých, ktorých e, sú predmetom obchodovania, teda poväčšine sú to dievčatá. E, vidíme, že v mnohých krajinách členské štáty využívajú tieto podporné centrá, ale v prípade detí, ktoré boli vystavené takémuto hroznému zaobchádzaniu. Nestačí využiť len tieto bežné centrá. Vyžaduje si to osobitné zariadenia, v tomto musíme vyzvať členské štáty, aby mali eh, viac kompetencií, aby vytvorili osobitné formy podpory týmto deťom. Ďalšia vec v našich záveroch keďže obchodovanie s cieľom sexuálneho zneužívania je formou rodového násilia proti ženám, je dôležité, aby to nebolo zanalizované len ako všeobecná forma obchodovania. Je to najčastejšie sa vyskytujúca forma obchodovania s ľudskými bytostiami. Musí to byť eh, automaticky napojené aj tiež na násilie No my vidíme, že členské štáty ešte stále nemajú, teda tie, ktoré majú stratégie v oblasti boja proti násiliu na ženách, že nemajú v tomto smere konkrétne nástroje. Opatrenia na boj proti obchodovaniu nie sú dostatočne presadzované, neexistujú. My to naozaj odporúčame, aby rovnako ako násilie, rodovo podmienené násilie a aj obchodovanie s ľudskými bytostiami musí byť súčasťou e, rozsiahlej stratégie každého štátu. Ďalej, čo sa týka zisťovania totožnosti, pred niekoľkými rokmi sme vypracovali e, štúdiu o tom, e, aké náklady sú spojené s násilím na ženách. Vieme, že sú to obrovské náklady a tie by nemuseli vzniknúť, ak by naozaj fungovali preventívne opatrenia a zisťovanie totožnosti žien, ktoré sú vystavené týmto rizikám. To by nielenže dokázalo zachrániť životy a splniť potenciál tých, ktorých zachránime, ale tiež by to znamenalo, že by sme, dajme tomu, mali k dispozícii o mnoho viac zdrojov. Ďalej, zisťovanie totožnosti veľmi úzko súvisí s niekedy so zrenteľnosťou, keď hovoríme o chudobe, dajme tomu. Chudoba, totiž to sa netýka len nútených manželstiev, v správe sú aj isté príklady z viacerých našich zasierských agentúr v oblasti vnútra a spravodlivosti, vidíme, že jeden z dôvodov súvisí s tým, že dajme tomu, dieťa, dievča je nútené za niekoho sa vydať, pretože rodina potrebuje peniaze a to ešte stále v Európskej únii sa v súčasnosti vyskytuje. Je to proti e, všetkým hlavným zásadám, stratégiám. Spomenuli sa tu teda zrentilné skupiny Rómovia, ale tiež E, chudobnej rodiny. Isté dôvody sú teda e, obsiahnuté a vďaka tomu by sme dokázali lepšie zacieliť opatrenia, ako predchádzať týmto rizikám. V kontexte Rady pre vnútro spravodlivosť vznikla tiež iniciatíva včera napríklad sa v Rumunsku v, rámci príbehu predsedníctva hovorilo o tom, ako toto komunitárne vykonávanie policajných eh, služieb by mohlo prispieť v tomto smere. Možno to je jeden zo spôsobov, ako znížiť počty týchto obetí. Prístup k spravodlivosti. V správe je eh, o tom osobitná kapitola. Okrem toho, že väčšina dievčat, eh, ktoré sú predmetom obchodovania, samozrejme ich sebavedomie je úplne zničené, ich psychický stav je veľmi zlý. Veľmi často nedôverujú e, systému spravodlivosti, taktiež sa boja. V hre je teda mnoho iných faktorov, ktoré s tým súvisia. Ale vidíme tiež, že ak dokážeme pripraviť odborníkov, ktorí s nimi pracujú, tiež vieme, že viacero prípadov stíhania. Bolo ale takže také jeden rozdiel obrovský oproti e, oznámeným prípadom. A niekedy, dajme tomu, vidíme, že vo vyšetrovaní je nedôvera voči obeti, taktiež e, niekedy dokonca páchateľ má možnosť e, vyjadriť sa. To znamená, že proces odsúdenia nie je ani zďaleka ideálny. Musíme to o mnoho viac vyostriť, musíme nájsť spôsob, ako presadiť, aby to bol naozaj férový, spravodlivý proces a tiež, aby obeď, v prípade, že existujú pochybnosti, aby sa to priklonilo k verzii obete. Ďalej, eh, predsedzovanie stereotypov, to je ďalší problém. Často nielen, že je to nedôvera, ale taktiež e, sa to často popisuje ako zneužívanie na rôzne iné účely a to dokazuje napokon aj fakty v členských štátoch. Chceli by sme odporučiť e, okrem iného, že trestné súdy sú v tomto smere veľmi významné. Okrem toho e, si to vyžaduje integrovaný prístup. Nemôže to byť len e, spracované na úrovni jedného ministerstva a potom sa prípad stratí. Musí to byť integrované tak, aby Radová integrita bola zaručená a tiež, aby bolo možné hľadať nejaké konkrétne riešenie. Ďalej ukazovateľa, ktoré sme vyvinuli, tu navrhujeme niektoré konkrétne ukazovatele a v prípade, že sa to naozaj vyplní aj dátami. Európska únia by vďaka tomu mala vhodný nástroj, vďaka ktorému by mohla celé monitorovať a podľa toho sa potom určia ďalšie kroky najmä ak by sme mali eh, dôveryhodné a dostatočné údaje na registráciu tohto fenoménu. Ďalej eh, školenia a eh, odborná príprava všetkých pracovníkov v tejto oblasti. S tým sa musí začať okamžite, pretože sa strácajú životy dennodenne. A práve dnes, keď si pripomíname Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, je dôležité prísť s niečím konkrétnym. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dostane slovo aj pani Daková, ktorá je berúcou oddelenia OSN pre drogy a zločin. Thank you very much for giving me the floor. And also it's such a pleasure. Ďakujem pekne, e, ďakujem za slovo a som veľmi rada, že vám môžem zúčastniť sa tohto podujatia práve v dnešný deň, ktorý je takým významným dňom aby som ja mohla spomenúť e, niekoľko opatrení na ostranenie tohto fenoménu. V mene našho oddelenia chcela by som oceniť e, prácu Európskeho inštitútu pre dobrovoľnosť, taktiež Európsku komisiu by som chcela vyzvihnúť ako aj koordinátora na boj proti obchodovaniu proti ľudským bytost, obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Chcela by som privítať tieto konkrétne opatrenia v rámci boja proti obchodovaniu. Chcela by som tiež stručne spomenúť tri ďalšie aspekty, ktoré sú relevantné v tomto smere. Poprvé, presné a dôveryhodné údaje sú nevyhnutné na pomoc ľuďom, ktorých sa to týka, ako zúrazňuje aj správa. Sen um, ženy a dievčatá predstavujú zhruba 70 identifikovaných obetí obchodovania s ľudskými bytostiami. Veľmi často sú uh, obeťami sexuálneho zneužívania, avšak dôveryhodné údaje, taktiež zistili ďalšie rodové faktory, ktoré sa musia zohľadniť v snahe riešiť tento problém. Okrem iného identifikácia mužských obetí, taktiež konkrétne e, služby pre mužské obete, taktiež otázka mužnosti a mužských faktorov v tomto smere. A taktiež e, sa uvádza potreba zohľadniť aj to, že aj ženy môžu byť páchateľkami v týchto situáciách. Je treba teda e, snaží sa zohľadniť všetky osoby, ktoré sú rizikové a ktoré sú vystavené riziku obchodovania s ľudskými bytostiami. Rodové opatrenia musia ísť ruka v ruke s aspektami ľudských práv a v snahe pomôcť obetiam. Táto publikácia uľahčí takýto rozsiahly prístup podľa agendy do roka 2030, ktorá stavia rodovú rovnosť a emancipáciu žien na rovnakú úroveň ako udržateľný cieľ rozvoja číslo 5 eh, v rámci rodovej rovnosti. Ďalej, eh, partnerstva spolupráce, ako napríklad dlhodobé partnerstvo medzi EU a OSN v tomto smere. To je relevantné v rámci globálneho konania proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, ktoré financuje Európska únia a spolu sa to plní aj na úrovni UNDC a UNICEF a ostatné subjekty, ktoré sa do tohto zapájajú Okrem toho koordinačná skupina na boj proti ľudským bytostiam ICAT tu sa žiada holistický rozsiahly prístup na to, aby sa predchádzalo obchodovým s ľudskými bytostiami. Osobitne, čo sa týka podpory a pomoci obetiam, čo je podľa publikácie, o ktorej dnes aj hovoríme, iniciatívy ako napríklad EU kampaň, jej príbeh, náš príbeh, ako aj program o lepšom prístupe k spravodlivosti tiež zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť E, vo väčšej miere rodovú rovnosť e, a boj proti diskriminácii žien. Taktiež je to obsiahnuté v kampani, ako napríklad e, vypočujeme ich hlasy a podobne. A tiež je tu snaha vypočuť si svedectvá obetí, aj mužských, aj ženských obetí. Ďalej by som rada zdôraznila význam rovnakého zastúpenia a tiež plného zapojenia všetkých subjektov do tohto procesu. Ako viete, Nobelová cena za mier bola udelená na Dimurát a ktorá je veľvyslankyňou pre zaistenie dôstojnosti obetí e, zneužívania. Dokazuje to je veľkú odvahu. Taktiež to dokazuje, ako ďaleko e, už zašlo medzinárodné spoločenstvo v snahe uznať existenciu tohto problému. Práca tých, ktorí prežili, ako napríklad e, pani Murat, sa musí posilniť a musia byť práve tieto obete, ktoré prežili takéto situácie vyzdvihované a oceňované. Chcela by som vyzdvihnúť taktiež to, že táto publikácia prichádza vo veľmi aktuálnom čase. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k otázkam a odpovediam. Pani Björk, nech sa páči, ako prvá. Uh, uh, uh, Chcela by som sa poďakovať našim hosťom, predsedajúcej výboru aj ostatným ktorí sa zapojili do práce na tejto správe. Ja sa tejto téme venujem už dlho. Európsky parlament žiadalo stratégiu v tejto oblasti. Nedočkali sme sa jej od komisie. To je naozaj odsudenia hodné, pretože bez stratégie neexistujú dlhodobé formy plánovania a záväzky. Ale eh, v každom prípade už sme eh, o to žiadali viackrát a nemáme ju. To som chcela len podotknúť. Na okraji vo vašom dokumente spomínate, že je treba pamätať na práva obetí. E, sú tu pozitívne aspekty v tejto publikácii, ale e, opäť sa to posúva k otázkam bezpečnosti a migrácie. A v tomto smere musíme byť veľmi opatrní. Preto tým sa dostávame k úplne inej téme. A to je téma, do ktorej sa často púšťajú aj iné sily tu v Európskom parlamente, aj mimo parlamentu. Všetko, čo súvisí s migráciou a bezpečnosťou, sa odrazu vníma v úplne inom svetle. Nie je teda vhodné podľa mňa hovoriť o obchodovaní s ľudskými bytostiami len v kontexte migrácie a bezpečnosti. E, sú tu aspekty, ktoré e, sú rodovo podmienené v kontexte obchodovania, aj čo sa týka obetí, aj čo sa týka páchateľov tohto konania. Musíme sa zamerať na orgány činné v trestnom konaní, taktiež na prevenciu a na presadzovanie práva. K tomuto by som sa rada vyjadrila stručne aby bolo moje posolstvo jasné. Myslím, že vlastne vieme, čo by sme mali urobiť. Musíme zastaviť dopyt po e, týchto službách. A keď hovoríme o rodových aspektoch, vieme, tak ako to už zaznelo, že ženy a dievčatá sú predmetom obchodovania s cieľom sexuálneho zneužívania. Hlavne teda, ak to chceme riešiť, musíme hovoriť o prostitúcii, o trhoch s prostitúciou v Európe, a musíme si tiež uvedomiť, že tam, kde sú rozsiahle trhy s prostitúciou, tam je tiež množstvo obetí obchodovania s ľudskými bytostiami a taktiež e, sú tam časté prípady zneužívania. A preto a v parlamente sa to prejednávalo už mnohokrát, v dvoch krajinách, kde sa inštitucionalizovalo, nepovedala by som, že sa to zlegalizovalo, ale inštitucionalizovalo tam sa zvýšilo obchodovanie a takto zneužívanie, pretože e, priemysel prostitúcie si jednoducho vyžaduje zneužívanie zraniteľnosti. Iný spôsob neexistuje, ako by sa to odhralo na trhu. E, iní tvrdia, že nechcú útočiť na bordely, pretože inak e, sa to môže rozšíriť inde. Je to citlivé, samozrejme je to veľmi patriarchálne, vždy to existovalo, ale my ako feministi musíme byť odvážni a musíme povedať, že tu nejde o sexuálnu slobodu, o sexualitu, ide o moc, o rovnosť a nerovnosť. A vždy sa zneužívajú tí nezrentelnejší Um, kupujúci, e, taktiež pasáci, e, všetci tí, ktorí sa do tohto zapájajú, na nich sa musíme zamerať. Musíme zastaviť beztrestnosť, musíme trestne stíhať tých, ktorí si kupujú tieto služby ja som za severský model, kde sa e, kriminalizuje nákup týchto služieb. Musíme tiež kriminalizovať minimálne tých, ktorí e, zneužívajú zraniteľnejších. Tiež by malo byť možné zistiť, e, či daná osoba, ktorá je predmetom takéto služby, bola obchodovaná a tiež musíme posilniť orgány v trestnom konaní, aby sa oni zamerali tiež na dopyt, taktiež ako posilniť prokuratúru, ďalej zhromažďovanie dôkazov. V tomto môžu byť o mnoho užšie formy spolupráce. V niektorých krajinách e, sa ešte e, štátne orgány neuberajú toto cestou, ale civilné E, zložky áno a tie by mali mať e, všetku podporu. Čo sa týka spolupráce na globálnej medzinárodnej úrovni, tak EÚ by mala byť zodpovednejšia, aby sme toto zastavili, pretože my e, určitým spôsobom toto priťahujeme, lebo je tu dopyt a keď hovoríme o všeobecných krokoch, je treba investovať do žien a dievčat. Jeden spôsob, ako to urobiť, je, aby sa, je zaručiť, sa budú naďalej vzdelávať, pretože neviem, aký je dnes priemerný vek týchto dievčat, ale kedy si to bolo 16 rokov. Takže musíme zaručiť, že tieto dievčata sa naďalej budú vzdelávať, aby sme tým mohli pomôcť znížiť globálny počet e, dievčat, s ktorými sa bude obchodovať. Máme doma ešte veľa práce. Musíme e, zastaviť beztrestnoť a taktiež predovšetkým musíme znížiť e, dopyt. Pani Kiniči, ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať našim hostom za e, prezentáciu ich práce. Je to naozaj veľmi dôležitá téma. Obchod s ľuďmi, ktorý uh, spravuje uh, organizácie na medzinárodnom, eh, medzinárodnej úrovni eh, sa týka aj sexuálneho vykorisťovania. Žiaľ, týka sa žien a najmä dievčat. Podľa mňa ide nielen o závažnú formu rodového násilia, proti ženám, ale je to niečo viac. Je to vlastne vážne prekročenie ľudský, porušenie ľudských práv. Ako proti tomu budeme eh, bojovať? No poprvé s aplikáciou práva a justície. Ja sa chcem spýtať, my sme hovorili o dvoch smerniciach, teda boj proti obchodu s ľuďmi a smernica o obetiach. Mali by byť eh, koordinovane implementované ja si myslím, že v niektorých krajinách treba na tom ešte pracovať, aby to bolo implementované. Mm, toto spomenula už moja mm, predrečníčka. Ja by som e, sa chcela spýtať, ako by sme mohli stimulovať členské štáty, aby implementovali obidve smernice. Úloha Europolu je zásadná, čo sa týka výmeny informácií a mohla by byť táto úloha ešte posilnená, ak, to, um, ak sa skoordinujú činnosti e, poriadkových síl a orgánov činných trestnom konaní. Čiže toto je e, jeden e, z veľkých a hlavných nástrojov, ako bojovať proti zločincom, ktorí sa zaoberajú takýmto nelegálnym obchodom. Ďalší aspekt, ktorý podľa mňa je veľmi dôležitý, ja som na tom pracovala už eh, predtým, než som si sadla do tohto kresla. Eh, išlo o ochranu maloletých. Ochrana eh, obetí je ďalší zo zásadných aspektov. A tá myšlienka um, je dobrá, teda bojovať proti tomuto obchodu, ale musia tam byť konkrétne nástroje. Aj tento systém musí byť integrovaný a slúžiť v prospech obetí. Musíme podporovať obete. Samozrejme, prvý moment je vlastne určenie, identifikácia. Toto je naozaj veľmi ťažký, náročný moment a toto si vlastne e, vyžaduje um, tréning, formáciu, školenie policajtov, lebo policajti sú vlastne front, ako na front officeom, kde ide táto obeď. Takže ja osobne e, si myslím, že mali by sme investovať do školení, e, do profesného doškolovania policajných e, dôstojníkov, teda policajných e, agentov. V našej krajine sa vypracoval systém podpory obetí. Tam sú znalci, asociácie, zdravotnícke zariadenia, lebo v tomto prípade hlavne keď sa e, to týka mladých, malých dievčat, tam e, treba mať naozaj veľmi jemný prístup. E, aby teda mohli hovoriť tieto obete o svojom utrpení a potom e, aplikovať e, také opatrenia, aby tieto obete vedeli prežiť a nejak spracovať tie traumy. E, E, preto je dôležité mať celý systém podpory a pomoci obeti. Takže ďakujem za vašu prácu. Thank you. A... Ďakujeme. Komisár príde onedlho, keďže sa e, skončilo stretnutie na tému absolutória. Pani Sipo sa chce prihlásiť do slova? Ďakujem, pani predsednička. Na jednej strane som vďačná za to, že sa dnes koná táto diskusia, na druhej strane sa hambím. Sme v Európskej únii, v 21. storočí a pani Vasiliadu práve hovorila o tom, že čísla, čo sa týka sexuálne vykoristovaných detí a žien stúpajú, a to v Európe, a to si myslím, že je strašné. Myslím si, že je taktiež strašné, že verejná diskusia sa momentálne diskutuje na e, prevádzanie migrantov, ale tam, kde je oveľa väčší alebo horší potenciál vykoristovania, tam sa toho toľko nerobí a obávam sa, že aj orgány v našich členských štátov sa takto chovajú, že sa sústredujú na iné veci a nie na túto tému. Myslím si, že nie je problém, že to nie je problém, ktorý by sme vyriešili tým, že e, budeme bojovať proti e, páchateľom a proti e, pášerákom, obchodníkom. Zaznelo tu, že áno, ale tieto dva prvky sa v podstate doplňajú. Na jednej strane máme pachateľov, na druhej strane chudobu a nedostatok perspektív do budúcnosti. A môžu to byť samozrejme aj ženy a deti z bohatých rodín, ktoré sa stanú obeťami e, tohto obchodu, ale o čo sú chudobnejšie tieto osoby, tak tá, o to je väčšia šanca, že títo ľudia alebo ich deti budú vystavené takéto situácii. Takže tento, túto súvislosť je treba prehliadať. Obávam sa napríklad, čo sa týka otázky, kde sa toto odohráva. Hovoríme veľa o internete a samozrejme do určitej miery to tak je, keď e, napríklad e, dáme na internet určité fotografie, tak je potom možno ľahšie nájsť obete, ale za každým videom, za každou fotografiou je zneužitý človek, ktorý skutočne existuje. A ja sa pýtam, venujeme tomu vôbec dostatočnú pozornosť? Neuvedomujeme si v členských štátoch v Európe, že nejaká žena alebo nejaké dieťa zmizlo, keď sa tieto osoby začnú chovať ináč, pretože sú zneužívané. Myslím si, že tu nás čaká ešte veľká úloha. Nede tu len o políciu a o súdnictvo, ale e, o našu celú spoločnosť. A chcem ešte poukázať na určité diskusie, ktoré tu prebehajú v našom parlamente, keď sa hovorí o násilí na ženách aj o domácom násilí, tak dokonca aj tu v tomto parlamente sú kolegovia, ktorí hovoria, že by sme mali, nemali hovoriť len o násilí na ženách, pretože násilia, násilie existuje aj voči iným skupinám obyvateľstva, ale ženy v spoločnosti už sú celé staročia e, vystavené rôznemu tlaku, násiliu, zneužívaniu a aby sme museli ospravedňovať, že chceme proti tomuto bojovať, tak toto ukazuje, nakoľko veľká je ešte dnes táto výzva a preto si myslím, že spoločne so všetkými, ktorí zaujíma táto téma, vy tvoríme celospoločenskú stratégiu, aby sme mohli zamedziť zneužívaniu, vykoristovaniu žien a detí, tak aby sme opäť nadchádzajúci rokov nemuseli znovu počúvať, že tieto čísla stúpajú. Ďakujem. A na zver pán Martin. Oui, merci. Um... Ďakujem. Vypočul som si veľmi pozorne to, čo povedali moji predrečníci. Ja uh, patrí medzi tých, ktorí vidia silný vzťah medzi obchodom s ľuďmi a chudobou. Je pravda, že toto nie je len jediný dôsledok. Viete, že existujú rodiny, ktoré vydávajú svoje maloleté deti kvôli peniazom. A toto je realita. Minulý rok som bol na Sicílii tam vlastne prechádza cesta obchodovania so ženami, ale nie len z, tretimi, z tretich krajín, tam patria aj európske ženy, najmä rumúnske. Ja som bol naozaj zarazený, že justícia, talianská justícia má tak malé prostriedky. Prokurátorka bola, tuším, sama, mala možno troch či štyroch referentov, mala pokryť celú Sicíliu, sú tam asociácie, samozrejme, ktoré sa starajú o tieto obete, ale to nestačí. To isté by sme mohli povedať o Španielsku, o Rumúnsku, dokonca o Belgicku, o Francúzsku alebo Nemecku. Ja som z pohraničného regiónu. O niekoľko kilometrov od môjho domu je najväčší nevestinec v Európe. Je tam tisíc prostitútok. Čiže vlastne to je centrum obchodovania, sexuálneho vykoristovania veľmi často maloletých dievčat. A to si môže pozrieť každý. Ja vychádzam eh, z toho princípu, že ak Európa chce opustiť svoje pokrytecké stanovisko a ak chceme naozaj bojovať proti prostitúcii a obchodu e, s ľudsk- ľuďmi, to, to je otázka ľudských práv, o to, o, právo ľudské osoby, musíme najprv harmonizovať našu legislatívu o e, prostitúcie, pretože v niektorej krajine je to zakázané, v druhej je to akceptované, čiže najprv by sme mali začať týmto. No a ak ešte môžem, teda na záver by som povedala, samozrejme, všetky inštitúcie v Európe by sme mali vyhlásiť, že nám ide o toto. Chceme bojovať proti prostitúcii a obchodu s ľuďmi. Ale na to potrebujeme prostriedky. Pozrite sa, Európska únia našla prostriedky, ako zvýšiť Frontex, pretože Európska únia si, si myslí, že treba pracovať proti imigrácii, najmä proti se, mm, nelegálnej imigrácii áno, to bol lapsus lingue, k tomu sa ešte vrátim, aké sú prostriedky, aké rôzne inštitúcie a asociácie majú rôzne teda mm, policajné zbory, aby pracovali, eh, pro, eh, nejak bojovali proti tejto eh, mm, tomuto negatívnemu javu. Je nejaká rozpočtová položka, tam dostane toľko, toľko peňazí Frontex, ktorý bude bojovať proti obchodu s ľuďmi. Čiže potrebujeme správy, potrebujeme slova, ale hlavne potrebujeme skutky a tie ešte som nevidel. Thank you. Ďakujeme. Pán komisár, prebieha výmena názorov ohľadom opatrení špecifických z rodového pohľadu pri opatreniach na boj proti obchodom s ľudskými bytostiami. Máme tu e, zástupkyňu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Teoreticky sme si práve vyvenili názory medzi poslancami, ale teraz máme tu česť, že si môžeme vypočuť váš názor na túto dôležitú tému. Eh, Pani predsednička, kolegovia, pán, pán podpredseda, vážni koordinátori, vážni riaditeľia, chcem povedať, že mi je ľúto, že som tu nemohol byť od začiatku. Bol to pre mňa ťažký deň, pretože som prišiel priamo z vypočutia o absolitóriu eh, výboru pre rozpočtovú kontrolu. A som rád, že som tu dnes s vami, pretože toto je, špe- toto je špeciálny deň, je to Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Tento Európsky deň nám pripomína našu spoločnú povinnosť naďalej pokračovať a zosilniť naše úsilie v rámci boja proti tejto otrasnej kriminalite, podporovať obete. hlavne by sme si mali existenciu tohto problému každý deň, nie len dnes a nie len tu. Obchodovanie s ľudskými bytostiami neprebieha len v Líbii, ako si niektorí môžu myslieť, alebo niekde ďaleko od európskych hraníc, ale aj v našej európskej spoločnosti. Niečo, čo si inštinktívne uvedomujeme, ale dnes sa to preukázalo aj na základe tvrdých čísel. Takáto kriminalita, sexuálne vykorisťovanie sa týka hlavne žien a mladých dievčat. A od začiatku môjho úradu pred 4 rokmi som pracoval aj na tejto téme a snažil som sa o hmatateľné výsledky a riadne opatrenia. Jediný spôsob, dosiahnuť, ako dosiahnuť výsledky, je, aby členské štáty združili svoje sily s našimi agentúrami, inštitúciami a občanskou spoločnosťou. Dnes vy, poslanci výboru, výborov FEM a LIBE, tu sedíte spolu s Európskym inštitútom pre eh, rodovú rovnosť, a taktiež koordinátorom pre boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Koordinácia je kľúčová pre účinnosť nášho spoločného európskeho prístupu. Správa ohľadom opatrení, ktorá bola dnes predstavená a o ktorej ste už diskutovali, je súčasťou konkrétneho zoznamu kľúčových priorít. Ja som v decembri 2017 predstavil plán ďalších krokov, ktorými by sme zacieleným a koordinovaným spôsobom bojovali proti obchodom s ľudskými bytostiami a musíme pomáhať členským štátom pri plnení ich povinností v zmysle smernice boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a taktiež opatrenia musia brať do úvahy aj rodový aspekt. Naďalej musíme tieto dievčatá a ženy podporovať, pretože oni trpeli v rukách zneužívateľov a obchodníkov s ľudskými bytostiami. Dievčatá sú predovšetkým zraniteľné, ale nie len dievčatá. Je aj mnoho mladých chlapcov, ktorí sú zneužívaní a vykoristovaní. Europol dnes publikuje správu, ktorá poskytuje, ktorá poskytuje detailnú analýzu kriminálnych sietí, ktoré sú zaplatené do otrasnej kriminality a síce do zneužívania žien a detí. Takýmto spôsobom chceme plniť jednu z našich prioritných oblastí, a síce, aby obete tejto kriminality dostali skutočnú podporu, aby sa naozaj bránili a presadzovali ich práva. Do konca roka taktiež spustím alebo zadám druhú správu o boji proti obchodu bytostiami. Tam popíšeme súčasné e, vzorce, e, uvedieme príslušné údaje, A dnes, v deň boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, v Európe a na globálnej úrovni vás všetkých chcem vyzvať, aby sme spojili naše úsilie, aby sme zastavili vykorisťovanie, aby sme vrátili obetiam rešpekt a dôstojnosť, ktoré si zaslúžia, aby sme vôbec netolerovali kultúru beztrestnosti a aby sme zabránili tomu, aby ešte viac ľudí padlo do rúk obchodníkov s ľudskými bytostiami. Obchodovať s ľudskými bytostiami, so ženami, s dievčatami je proti našim hlavným európskym hodnotám a princípom, ako napríklad právo na e, rovnoprávnosť, dôstojnosť, na život bez strachu. Obchodovanie s ľudskými bytostiami nemá miesto v európskej spoločnosti ani nikde inde na svete. Preto je našou absolútnou morálnou povinnosťou proti tomuto javu bojovať a nie len o ňom rozprávať. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. A teraz by som už odozdala slovo ďalším rečníkom, aby sa krátko vyjadrili tomu, čo tu dnes zaznelo. Takže prosím, každý len dve minúty. Ďakujem. Všetky tieto komentáry v podstate dokresľujú tento komplexný obrázok. Hovoríme tu o harmonizácii zákonov a súhlasím s tým, že jeden spôsobov, ako postupovať, by bol taký, že síce máme mnohé rámce, mnohé smernice, ďalej to je otázka národnej implementácie. Poslankyňa Malin Dior hovorila o tom, že to je otázka dopytu. Takže momentálne tu sú rôzne spôsoby, ako postupovať. Trestnoprávne systémy sú odlišné, takže je ťažké ich čo len porovnávať. Nezabúdajme na všetky rôzne balíčky a služby. Je veľmi dôležité, aby sme našli spôsob, zistiť, ako postupovať, čo sa týka dopytu. Tam taktiež potrebujeme zredukovať možnosti vykoristovania, pokiaľ by všetky balíčky a služby mohli byť harmonizované. Ďalej ste hovorili o vzdelávaní, školení. Tu sa týka hlavne mladších dievčat. A vidíme, že je to problém. nie je to len policia, Školy sú taktiež dôležitou súčasťou života, pretože tam chodia ohrozené dievčatá. Chudoba, špecifická etnická príslušnosť. Vidíme, že členské štáty majú priestor zlepšiť na zlepšenie systému podpory, napríklad čo sa týka prístupu k spravodlivosti, informovatosti na školách. Koľko majú dispozícii informácií ohľadom potenciálneho rizika, napríklad pre špecifické etnické skupiny, pre Rómov alebo pre migrantov, ktorých musíme integrovať. Je tu veľa spôsobov, ktorými postupovať a nie je to len jedna homogénna oblasť. Nemôžem povedať, že to musí riešiť len policia alebo len školský systém. Nie, musíme brať do úvahy všetky rôzne aspekty Ďakujem. Pani Vasilio. Ja nemám veľa času, ale myslím si, že pán komisár to aj tak všetko už dobre popísal. Niektoré otázky, ktoré tu zazneli, tam by som sa chcela vyjadriť. My monitorujeme plnenie úloh zo strany členských štátov, čo sa týka transpozície smernice. Komisia je odhodlaná tuto postupovať. Máme veľmi komplexný prístup a my naďalej Zdôrazňujeme, že síce obchodovanie ľudských bytostí súvisí aj s neregulárnou migráciou, ale ide tu aj o európskych občanov a my sme, my chceme zaručiť taktiež to, že priority pôjdu ruka v ruke riadnym, s riadnym financovaním, nadnárodné projekty presadzovania práva sú taktiež dôležité v spolupráci s políciou, ale taktiež rôzne oddelenia spolupracujú v rámci rôznych programov a chcem uzavrieť len tak, že zopakujem to, čo podal komisár. Akcie obsiahnuté v komunike z roku 2017 musíme ukončiť kultúru beztresnosti, pretože podstate toto musí byť našim cieľom. Musíme zastaviť finančné toky, musíme riešiť otázku dopytu. Áno, hovoríme tu o tom, že nemáme žiadnu stratégiu, ale myslím si, že tie kroky, ktoré sme si naplánovali, sú veľmi konkrétne a operatívne, sú dobre zacielené. Vidíme už aj výsledky, vidíme, že veľmi úzko spolupracujeme s členskými štátmi. Ďakujem za váš čas a ďakujem aj výboru. Ďakujem. Ďakujem za túto zaujímavú diskusiu. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za váš prejav. Ďakujem našim rečníkom. A ďakujem aj pánovi podpredsedovi Joavi Lópezovi za to, um, že bol s nami. Takže čo sa týka uh, článku 20 e, smernice o, e, boji proti obchode s ľudskými bytostiami. Očakávame do konca tohto roku. Teraz ideme na ďalší bod a prosím pani Barbaru Spinelli, aby ma e, prišla vymeniť. Prajem všetkým pekný víkend.